vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o volebnom procese na Haiti. Ale za komisiu v mene pani podpredsedničky tu vítame komisárku Kretu. Môžete začať, pani komisárka. Uh, oui. so, uh, dear chair, Vážená pani predsednička, pán minister Kunders, vážení poslanci, za vysokú predstaviteľku komisie. Vítam pri túto príležitosť sa môcť dnes k vám pripojiť a hovoriť o Haiti. Táto krajina prechádza inštitucionálnou krízou. Situácia v Haiti, na Haiti nás vyvoláva veľké obavy a je plne oprávnené, že sa tejto téme dnes venujeme. Nedávne posunutie odloženie druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa pôvodne mali konať 27. decembra, boli posunuté na 24. januára. Toto uviedlo fázu nestability a e, bol to tam riziko inštitucionálneho vákua. Haitskí občania prišli o svoje demokratické právo si zvoliť svojich lídrov. Taktiež e, bola nízka účasť na voľbách. Je tam skutočne polarizované prostredie, ktoré sa vyznačuje obvineniami z volebného podvodu z viacerých strán. Volebná rada musela čeliť rezignácii alebo odstúpeniu zo strany viacerých členov, taktiež vyeskalovalo násilie, e, od život prišlo niekoľko ľudí. Voľby boli teda odložené. Nuž v krajine, ako je Haiti, ktorá je veľmi chudobná a zraniteľná, je toto skutočne veľmi vážna kríza, ktorá by mala, mohla ohroziť e, obnovovanie krajiny po zemetrasení, ktoré na Haiti e, bolo v roku 2010. Taktiež Európska únia veľmi prispela k rozvoju Haiti Európska únia vyslala minulý rok pod vedením poslankyne Eleny Valenciano pozorovateľskú misiu na Haiti a ja by som jej chcela pani Valenciano jej týmu poďakovať a pogratulovať, pretože e, veľmi e, pomohli Haiti, poskytli tam veľmi dobré služby a profesionálne tam vykonali svoju misiu, ktorá spočívala v pozorovaní, v analýze situácií. Je Takže boli spozorované určité nezrovnalosti, avšak 25. E, oktobra v tom prvom kole volieb nedošlo k nejakým závažným pochybeniam a vo svojej podstate toto kolo prebehlo korektne. Bohužiaľ, kolega, ktorý kandidát, ktorý v prvom kole nevyhral, odmietol prijať výsledok a obvinil ostatných z veľkého podvodu a narušil dôveryhodnosť e, e, systému v očiach občanov a hajckí voliči nemohli plne uplatniť svoje občanské právo a dôsledkom toho 7. februára, kedy odstúpi prezident, tak tam nebude za ňoho náhradník. Ústava neošetruje takúto situáciu, ale obsahuje ustanovenia e, podobného typu. My sledujeme vývoj situácie na Haiti zblízka, taktiež e, v spolupráci so špeciálnou mediačnou misiou Asociáciou amerických štátov a dúfame, že dospeme ku všeobecnému konsenzu, tak aby opäť bol znovu nastolený prerušený volebný proces. Po tom prvom kole volie 20, 25. oktobra. A mimoriadne cena v tomto kontexte by bola ďalšia misia e, na Haiti, avšak je možnosť, že dohoda nebude tak rýchlo dosiahnutá, a že potom dočasná vláda bude mať problém s legitimitou. To by malo vážne dôsledky pre demokraciu a pre celú krajinu. Európska únia je dlhodobým a veľmi zaangažovaným partnerom Haiti. My vždy vyzývame všetky strany, aby sa zdržali násilia, aby prijali politickú zodpovednosť demokratickým spôsobom. Demokracia je zásadná pre udržateľný rozvoj a ja sa teraz už teším na názory vážnych poslancov a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pani komisárka. A teraz začneme diskutovať. Ako prvý bude hovoriť pán Štýr v mene svojej politickej skupiny pani predsedníčka. Rád by som najskôr poblahoželal pani Valenciano a kolegom, ktorí sa zúčastnili pozorovateľskej misie na Haiti. Skonštatovali všeobecnú regulárnosť priebehu volieb a to prospelo ich priebehu aj naši pozorovatelia tiež škontatovali mnoho problémov a ťažkostí súvisiacich s realizáciou volieb vzhľadom na politické podmienky. Ale záver je ten, že voľby v roku 2015 prebehli regulérne, že všetky základné práva boli rešpektované a to umožňuje e, uznať, že výsledky volieb odrážajú vôľu voličov. Akákoľvek iná pozícia spochybňuje legitimitu nášho parlamentu. Prečo si EPP myslí, že treba uznať e, e, voľby prvého kola volieb a rýchlo zorganizovať druhé kolo volieb, aby bol dezignovaný nástupca odchádzajúceho prezidenta. Myslím si, že všetky návrhy sú pertinentné tak aby inkluzívny prístup umožnil e, inštitucionálnu stabilitu a mier na Haiti, najmä po 7. februári, keď vyprší mandát súčasného prezidenta. Haiti je jedno z najchudobnejších krajín sveta. E, v chudobe žije viac ako 70 obyvateľov a jeho sociálna a ekonomická situácia je mimoriadne zložitá. Haitskí občania už nemajú E, čas na politické hádky potrebujú e, nevyhnutné reformy, aby sa, umožnila demokratick- aby sa umožnil prechod k demokracii, aby sa skoncovalo s touto extrémnou chudobou. Ďakujem. Pani Valenciano. E, najskôr by som chcela potvrdiť záväzok Európy, voči haitskému ľudu a jeho ústavným činiteľom. Európsky e, kompromis, e, ktorý my tlmočíme, je solidarita Európskej únie s touto krajinou, ktorá už toľko trpela. To je náš prvý kompromis. Druhá vec e, je, že som mala tú čest, že som bola na čele týmu vysoko odborne vzdelaných profesionálov, ktorí odvedli vynikajúcu prácu pri sledovaní volebného procesu, e, ktorý bohužiaľ momentálne sa vykoľajú. E, naša práca bola seriózna, rigorózna a všetci kolegovia môžu byť pokojní. a ak nie sú spokojní, tak sa môžu informovať prostredníctvom našich správ a na našej webovej stránke, aby videli, že máme kapacitu potvrdiť, že prvé kolo volieb z 25. októbra boli určite najčistejšie a najmenej násilné zo všetkých volieb, ktoré v histórii e, Haiti zaznamenalo. A výsledok tohto prvého kola volieb mohli E, e, vlastne viesť už k druhému kolu. Teraz je na Haiti e, inštitucionálna kríza, je tam, e, oni uviazli v slepej uličke, ale tamojšie úrady musia vyriešiť tento vážny problém, ktorého analýzu perfektne urobila pani Kretu a ja s tým súhlasím. E, tento problém musia vyriešiť hajiťania, kiež by to bolo dialogom a konsenzom. Ale jedno z našich e, odporúčaní, ktoré vyplýva z našej serióznej práce, je, že treba zorganizovať druhé kolo volieb na Haiti. To by bol ten najlegitímnejší spôsob. E, očakávajme, čo nám povedia Haitiania. A ak dôjde k druhému kolu, Pozorovateľská misia Európskej únie tam bude, aby vydala svoje svedectvo. Ďakujem. Thank you very much. Next speaker, madam. Ďakujem. Ďalej pani Bilba Barandika. Dve minúty. Yes, ďakujem pani predsednička, ďakujem pani komisárka. Ešte skôr ako začnem, chcem poďakovať e, celému týmu, ktorý pracoval na Haiti pri vypracúvaní správy a Elene Valenciano za prácu a spoluprácu a koordinátorskú činnosť e, a ako zodpovedná za pozorovateľskú misiu Európskeho parlamentu pri prezidentských voľbách na Haiti si myslím, že pr- hlavný prínos Európskej inštitúcie je podporiť druhé kolo volieb, e, ktoré sa mali konať 24. januára, e, aby sme podporili dvoch kandidátov, ktorí vyšli víťazne z, volie, z prvého kola volieb 25. oktobra. Tým sa prekoná neisté obdobie, keď e, v nedeľu e, opustí e, svoj post súčasný prezident a nastúpi provizorný prezident. 25. oktobra prebehli pokojné prezidentské voľby. A na, v teréne sme skonštatovali problémy ako napríklad nízka účasť, diskriminačná legislatíva, pokiaľ ide o kandidatúry a sankcie voči E, násiliu z predchádzajúcich e, predvolebných zhromažení, ale e, vo voľbách sme skonštatovali pokroky smerom k demokratickej kultúre. Haiti je jedno z najchudobnejších krajín na planéte. Obyvatelia si zaslúžia e, nahradiť e, ekon, túto ekonomiku, ktorá je postihnutá e, svojou zaostalosťou a život, ktorý je postihnutý otroctvom aby konečne mali možnosť ísť dopredu prostredníctvom demokracie, dialógu, dohôd a právneho štátu. Je potrebné, e, aby, e, aby obyvateľe dokázali, že sú protagonistami budúcnosti. Deti, ktoré na nás pozerali, dospelí, ktorí očakávali nádej, e, všetci, všetci ľudia, ktorí E, trpia neistotou a extrémnou chudobou, si túto príležitosť zaslúžia. Zaslúžia si demokratické inštitúcie a spravodlivejšie a prosperujúcejšie Haiti. Majú právo zvoliť si nového lídra v slobodnom druhom kole volieb, aby posilnili právny štát a dosiahli konsenzus, ktorý krajina tak naliehavo potrebuje. Ďakujem. Madame Vergia. Pani Veržia, na minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička. Druhé kolo e, haitských prezidentských volie bolo opäť odložené. Súčasná slepá ulička nás znepokojuje, ale nechceme zbytočne dramatizovať. Budovanie stabilnej demokracie nie je pokojná cesta. Ja som sa zúčastnila 25. októbra pozorovateľskej misie. Ďakujem všetkým spolupracníkom. Môžem konštatovať, že ha, že zodpovední politickí činiteľia sú e, diskreditovaní. E, to dokazuje vysoká, viac ako 70 na neúčasť vo voľbách. Príčinami sú sociálne otázky v krajine, e, ktorá je jednou z najchodobnejších na kontinente aj vo svete. Ale táto krajina má veľký potenciál v oblasti poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Ďalej voda, ktorá musí byť upravovaná. 6 rokov po e, zemetrasení ešte stále e, nie je dostatok bývania a my si uvedomíme, že veľká časť peňazí, ktoré e, boli venované Haiti na obnovu po zemetrasení, sa nedostala tam, kam sa mala dostať. A Treba zlepšiť každodenný život týchto obyvateľov. A e, treba, aby si uvedomili význam volebného procesu, posilniť inštitúcie, kde je kľúč e, k e, skoncovaniu so súčasnou blokádou. My musíme sledovať, čo sa deje na Haiti, najmä po 7. februári, a po odchode súčasného prezidenta. Pani komisárka, môžete s nami rátať, dialog a konsenzus sú kľúčovými slovami a prispieť k nemu je našou povinnosťou. Ďakujem. Pán Korau na minútu. Grazie, prezidente. Bene, anche io avrei dovuto... Ďakujem. A ja mm, som bol súčasťou tejto volebnej E, misie, ale teda tá bola zrušená a plne zdieľam to, čo povedala pani Valenciano, pokiaľ ide o výsledky prvého kola a potrebe čo najskoršieho zorganizovania nových volieb. Čo môžeme povedať o Haiti? Na Haiti je hlad, násilie a korupcia ešte pred zemetrasením. A 6 rokov po zemetrasení E, e, Naj napriek spolupráci s USA a Európou je tam hlad, násilie, korupcia a veľmi zraniteľná demokracia, ako sme e, to videli. Môžeme povedať, že zemetrasenie z roku 2010 bolo a je, je jedným z najväčších zdrojov problémov a napríklad je tam potrebné schváliť zákon o spolupráci, medzinárodnej spolupráci v oblasti lesového, lesného hospodárstva, boji proti záplavám a tak ďalej obyvateľstvo neprispieva k udržateľnému rozvoju, pretože nie je v tomto smere vzdelané a my chceme požiadať komisiu, aby nám povedala, že či my skutočne chceme takých aktérov, ktorí dokážu zmeniť veci. Ďakujem, pán Panceri. Ďakujem, ďakujem pani predsednička. Po prvom e, kole volieb z 25. októbra e, teraz je Haiti vo veľkej politickej nestabilite a to môže ohroziť krehkú rovnováhu a poškodiť túto extrémne chudobnú krajinu. Volebná e, misia, pozorovateľská misia EÚ potvrdila, že voľby prebiehali pokojne, okrem minimálnych incidentov boli rešpektované aj medzinárodné normy. A tí, čo prehrali voľby, tak e, rozširovali neoverené správy o volebnom procese a v médiách e, vznikol dojem, že tam došlo k volebným podvodom, ale my sme tam boli a vďaka mimoriadne húževnatej práci Eleny Valenciano sme skonštatovali, že voľby sa e, odvíjali mimoriadne dobre. A my máme teraz veľmi dôležitú úlohu vyzvať všetky zúčastnené strany, aby prijali politickú aj etnickú zodpovednosť v mene svojho ľudu, aby skoncovali s politickou bezvýchodiskovosťou a aby pokračovali vo volebnom procese z 25. októbra. Je potrebné rýchlo zorganizovať harmonogram, ktorý by vychádzal z výsledkov volie, prvého kola volieb. Pani komisárka, my dúfame a očakávame, že komisia príjme takúto líniu koherentne aj e, odhodlane. My všetci sme povinní pomôcť Haiti v tomto demokratickom procese, aby sme garantovali jeho stabilitu a aby sme začali reagovať na problémy, ktorými krajina trpí, počnúť sociálno a ekonomickou situáciou obyvateľov, nápravou škôd po zemetrasení. Mm, Toto je naša úloha a my ju musíme splniť. You, Ďakujem, pán Panceri. Ďalšou rečničku je pani Mici na minútu a pol. <clears throat> Ďakujem, pani predsednička. Takže napriek tomu, že voľby na Haiti mali byť spravodlivé, alebo sa to hovorilo, tak tam boli určité problémy a druhé kolo bolo dvakrát odložené. A my, ja som bola súčasťou toho pozorovateľského týmu a musím povedať, že je to skutočne katastrofa, je to škoda. Volebná rada odložila aj po tretíkrát e, to druhé kolo, ale tentokrát už na neurčito. A potom prišli násilné demonstrácie, horeli auta na ulici, ľudia prichádzali o život, násilie. Haiti je jedna z najchudobnejších krajín na svete a skutočne potrebujú zmenu, pretože v opačnom prípade sa táto mizéria ešte zhorší. Je tam e, diktatúra, korupcia, nedostatok vzdelania, zdravotnícky, zdravotný systém nie je dobrý. A taktiež tam ešte následky zemetrasenia z roku 2010. Krajina musí dosiahnuť to, že jej občania zase budú dôverovať. Musíme zastaviť toto násilie. Hajťania musia mať možnosť sa zúčastniť na slobodných demokratických voľbách. Potrebujeme špeciálnu misiu na Haiti. Je treba monitorovať situáciu a zabrániť šíreniu násilia a ponúknuť našu pomoc pri hľadaní rýchleho riešenia krízy. Ďakujem a poslednú rečničku je pani Kienge na minútu a pol. Ďakujem. Chcem poďakovať pani Valenciano a ostatným kolegom, ktorí boli súčasťou našej misie ja som taktiež bola členkou tejto misie 25. oktobra minulého roka. Haiti sa zúfalo snaží prekonať hrozné následky zemetrasenia, ktoré ho zasiahlo pred 6 rokmi, avšak je to skutočne zlá situácia. V krajine je mnoho protikladov a napriek tomu, že e, je treba dodržiavať právo na slobodné demokratické voľby. A vďaka našej prítomnosti na Haiti tie voľby 25. oktobra prebehli eh, riadným, regulárnym spôsobom a nedošlo tam nejakým porušeniam pravidel, ako podala pani Valenciano. Takže hajtenia nás prijali veľmi nadšene a pohostine. Cítili sme sa tam vítaní napriek tomu, že k voľbám prišlo málo ľudí, pretože ľudia tam príliš nedôverujú politickým inštitúciám a hlasovalo sa alebo o dvoch kandidátoch, ktorí boli podporení a my musíme rešpektovať vôľu ľudu a je treba, aby na Haiti čoskoro boli v dispozícii zdravé demokratické inštitúcie, pretože táto situácia, už je tam príliš dlho situácia, ktorá je, v ktorej vládne neistota. Musíme taktiež podporiť be- bezpečnosť a mier a demokraciu. A myslím si, že tento proces celý ešte neskočil. Ďakujem a teraz prechádzame k spontánnej rozprave ako prvý pán Polčák. Ďakujem, pani Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Súhlasím s tým, čo povedala pani komisárka, pani Kreto. Je pravdou, že ak sa vyvolá inštitucionálna kríza v krajine, pretože jeden kandidát odmietne rešpektovať voľby, kde neboli žiadne podvody, tak je to uvrhnutie krajiny do chaosu. Nemyslím si, že riešením je, že túto krajinu opustíme, že opustíme obyvateľov tejto krajiny, a necháme ich na pospas osudu. To si myslím, že nie riešenie, ktoré na rečník pán Karao. Myslím si, že by sme mali ďalej tento proces sledovať a vyslať aj ďalšiu misiu. Pokúsiť sa zvýšiť motiváciu ľudí ísť k voľbám, aby sa demokratický proces na Haiti dokončil. Nesmieme rezignovať, to by bola určite chyba. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Marias. Thank you. Ďakujem. E, ja ako grécky poslanec chcem vyjadriť svoju solidaritu s haitským ľudom, ktoré bolo jednou z prvých krajín, ktoré uznali nezávislosť Grécka v roku 1921. E, mali tam vládu, takú parado- je paradoxné vidieť, ako medzinárodné spoločenstvo e, e, riadi kapitál, ktorý 10 krát prevyšuje rozpo, rozpočet, štátny rozpočet krajiny a nakoniec tieto finančné prostriedky nedokázali obnoviť krajinu a zorganizovať a podporiť organizáciu voli, demokratických volieb. Je pravdou, že demokratický proces bol popieraný, boli tam demonstrácie, boli protesty proti výsledkom prvého kola volieb v októbri, druhé kolo je neustále odkladané a haitský ľud vysiela posolstvo ohľadne demokratizácie svojej krajiny. Ďakujem. Mr. Jakovčík Ďalším rečníkom je pán Jakovčík. Pani predsedníčka, keď v januári 2010 e, postihlo Haiti e, katastrofálne zemetrasenie, ktoré malo viac ako 200 tisíc obetí. Všetci sme preukázali súcit a solidaritu s touto krajinou. E, aj preto, že išlo o jednu z najchudobnejších krajín sveta, ktorej obyvateľstvo žije v korupcii, nestabilite a chudobe. Všetci sme dúfali, že voľby, e, ktoré boli organizované minulý rok slobodne a regulérne podľa e, našich kolegov, ktorí boli členmi pozorovateľskej misie, všetci sme dúfali, že nastane proces stabilizácie situácie na ostrove. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Európa e, je pri, stojí pri Haiti v týchto ťažkých e, chvíľach a musí e, pokračovať vo svojej podpore, lebo naša pomoc bude nevyhnutná pre haitský ľud. Ďakujem, tým zatvárame postup Catch aj a dávam slovo pani komisárke, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Bola to veľmi užitočná debata. Ďakujem všetkým poslancom za veľmi zrozumiteľné vystúpenia a za úsilie nájsť riešenia tejto patovej situácie, pre ktorou teraz v Haiti stojíme. Na Haiti stojíme. Samozrejme, že téma sa týka krízy po voľbách, ale chcem povedať, a určite to všetci viete, že EÚ poskytovalo podporu Haitianom, jednej z najchudobnejších krajín na svete, už veľa rokov, najmä po zemetrasení v roku 2010. Jeden z dvoch Haitianov dostal nejakú formu európskej pomoci. Avšak z tejto debaty si myslím, že všetci Súhlasíme s tým, že treba využiť európske diplomatické úsilie a ďalšie nástroje na to, aby si Hajťania našli sami e, riešenie svojej krízy s rešpektovaním demokracie a ľudských práv. A chcem ešte raz vyjadriť svoje ocenenie úlohy parlamentu pri pozorovaní volieb a ďakujem vám aj za to, že držíte túto záležitosť na E, medzi, úrovni medzinárodnej agendy. Ďakujem. Ďakujem.